hlasovania v stredu. Takže teraz voľná rozpráva kolega Zver. A kolega Zver? Pán kolega Zver, ešte som ho tu pred chvíľou